So um, I'm going to start. And this is being web streamed. E, takže ja môžeme začať. E, toto zasadnutie sa vysiela na internete. Takže ďakujem pekne, že ste prišli. Nie je tu veľmi veľa poslancov, ale verím, že neskôr, za, ďalší prídu neskôr. Témou je sú informačná platforma v záujme verejnosti v súvislosti s e, univerzálnou službou a smernicou o tejto službe, pokiaľ ide o európsku a informácie z Európskej agentúry pre bezpečnosť siete ENISA. Takže uvidíme, koľko o tom budeme o tomto diskutovať. Takže je tu vysoká priorita tejto situácii a Spočula som, že luxemburské prác, predsedníctvo bude pracovať intenzívne na hľadaní riešení, ale ja som takisto povedala, že je treba už riešiť aj niektoré otázky, ktoré sú ešte stále otvorené v rámci trialógu. Takže je tu užitočná správa, ktorú pripravil sekretariat takže neviem, ak ste ju nevideli. A ja to ukazujem preto na kameru, pretože sa to takisto vysiela a je to užitočné, sú tam užitočné informácie o platforme e, služieb verejného. E, ja by som vám teraz odovzdala slovo, keby ste nám urobili prezentáciu a potom sa budeme môcť, e, potom vám budeme môcť klásť otázky. Ďakujem pekne. Hello. Can everyone hear me? Yes. Okay. Thank you very much for this invitation and for the introduction. Um, Ďakujem pekne za tento úvod. Pani predsedajca, dnes budem hovoriť o tej, tej takej inteligentnejšej časti práce NISI, e teda o osvetovej činnosti tejto agentúry, aby som vám to vysvetlil. Keď sa pozriete na európsku úroveň a, a v súčasnosti, aké máme nariadenie o ochrane údajov, pre diskutúcie, ktoré prebiehajú v rámci trialógu. To sú základné veci, ktoré sa týkajú práce ENISY. A keď sa pozriete na širší rámec, mali sme tu európsku stratégiu pre európske služby a ich bezpečnosť. A ak sa pozriete na toto, mali sme to už od roku 2013, máme tu na prístup je spoločný prístup k digitálnemu trhu, to, čo presadzuje pán Oettinger. A, takže sa tu dejú viaceré veci. Pokiaľ ide o bezpečnosť, e, tak e, v rámci rozsahu pôsobnosti nariadenia ide o správu alebo riadenie e, priemyslu aj verejnosti a myslím si, že väčšina z vás síce vie, e, čo je jadrom našej práce, ale ja by som to chcel uviesť e, z pohľadu troch rozmerov. Jeden rozmer je, sú projekty, dívame sa na rôzne Ehm, biznis modely a hľadáme hrozby, robíme 20-30 projektov ročne, potom pripravujeme z toho odporúčania. Druhá časť našej práce je, že v rámci článku, článku 14 naozaj e, chodíme do členských štátov, dostávame asi 15 požiadaviek ročne na vzdelávanie, konzultácie o stratégii a podobne. Naozaj máme, sme ochotní spolupracovať s členskými štátmi a tretia časť e, to je súčasťou toho, čo som aj tu dnes. E, to je legislatívny proces, čiže keď sa pozrite na komisiu, parlament, radu a implementáciu, myslím si, že našou uh, silou je práve implementácia nariadenia v členských štátoch. A pán Schwab je úspešným spravodajcom, ktorý sme pracovali aj na tej smernici smernici NIS. pokiaľ ide o našu náš systém, my máme naozaj štruktúry, máme jednoducho e, vedenie, správnu radu. Keď hovoríme konkrétne o bezpečnosti internetu, presne vieme, že s kým máme komunikovať zo strany členských štátov, ale pokiaľ máme e, komunikovať s e, priemyselnými odvetviami, E, tak tam nie je taká štruktúra, ako je v prípade vlády. To sú rôzne združenia, rôzne záujmy a rôzne e, zastúpenia. Pokiaľ ide o občanov, to je naozaj tá najzložitejšia časť. A o tomto by som práve chcel hovoriť. Chcel by som hovoriť o jednej iniciatíve, to je taká vlajková iniciatíva Európsky mesiac internetovej bezpečnosti a to je iniciatíva ktorej myšlienka je pôsobiť priamo na občanov. Takže my sme pripravili stratégiu aj spolu s komisiou ešte v roku 2014. Všetkých 28 členských štátov sa zúčastnilo. A takisto sme zapojili aj Švajčarsko a krajiny EFTY. Naozaj mám e, dosť širokú verejnosť, na ktorú sa obraciame, na ktorú pôsobíme a organizujeme udalosti, napríklad v oktobri množstvo členských štátov a občanov je zúčastnených. Čiže výzvou ale je, ako to dostať z európskej úrovne do členského štátu s multiplikáciou ehm, týchto informácií, aby sa dostali priamo občanovi momentálne pracujeme v členských štátoch, e, môžeme to nazvať nejaké také e, ako by školenie, aby sme čo najviac e, občanov získali na našu stranu pre oktobrovú udalosť. Máme napríklad anketové listy v mnohých jazykoch, máme, alebo vo všetkých jazykoch EÚ, máme množstvo reklamných e, materiálov, brožúr, ktoré sú vo všetkých jazykoch. Takisto máme zapojený aj verejný sektor, akademickú obec, máme aj um, spätnú väzbu od e, komunity. Um, takže máme naozaj um, dosť uh, veľký rozsah toho, čo chceme poskytnúť zúčastneným stranom. Či, čiže to sú mimovládne organizácie, vládne organizácie, iniciatívy rôzne, združenia rôzne. Čiže v podstate ide aj tak nakoniec o toho priemerného užívateľa. A keď sa pozriete na priemerného užívateľa, aby ste mali predstavu, v podstate dnes sú štyri skupiny. Jedna je, sú mladí ľudia, dnes už sa s tabletmi hrajú deti od 3-4 rokov ešte prvne začnú čítať, písať. Potom sú deti v škole od 10 do 20 rokov, tí sú veľmi aktívni na internete, ale až tak ich netrápi bezpečnosť. A čo je zaujímavé, keď sa pozriete hlbšie do tejto skupiny, oni si uvedomujú, že sú tam rôzne rizika aj z technickej perspektívy, keď rozumejú, čo je súkromie, vírusy a rôzne e, hrozby, ale keď im poviete niečo, tak vlastne až, taký, až tak sa tým netrápia. Keď poviete 15-ročnému, že aký to môže mať dopad 10 rokov neskôr, keď sa pozriete na starších, e, od 60 a starších, tí sa začínajú byť stále viac a viac aktívnejší na internete. Ja som bol včera v Nemecku a bola tam nemecká asociácia, ktorá bola publikovaná dnes v Nemecku, kde sa uvádza, že 60 ľudí vyše 60 50 ročných používajú rôzne antivírové programy, čiže na jednej strane je to fajn, na druhej strane je to stále ešte jedna tretina, ktorá to nevyužíva a potom je tu množstvo otázok, ktoré sú s tým, že čo mám robiť, keď si bukujem letenky, robím si online bankovníctvo a podobne. Voči tomu majú trošku ešte stále akoby odpor. Potom tie druhé dve skupiny, to je skupina dobre vzdelaných, ktoré využívajú internet e, denne, tak ako vy, ja tu každý deň používame smartfóny a podobne. A potom je priemerný užívateľ, ktorý ešte stále stojí pred výzkou, výzvou, mám dôverovať, nemám, ako mám riešiť tieto veci alebo pristupovať tomu, čo sa píše v novinách a podobne. Čiže tieto dve skupiny sú niekde od e, do 20, 25 do 50, 60 a sa rozlišujú. Takže výzvy sú, ako teda pristúpiť k týmto rôznym skupinám. Keď robíte nejakú asvetovú kampaň a my máme aj určité nástroje v členských štátoch, v jazykoch členských štátov, môžete robiť aj nejaký kvíz, ktorý je učený odborníkom e, alebo pre ľudí, ktorí nemajú až takú dobrú výbavu vzdelanostnú z hľadiska internetu, čiže my sa snažíme e, robiť, máme aj taký, kvôli tomu, taký nástroj, ktorý sa volá online portál, ktorý zabezpečuje informácie, ako zabezpečiť si súkromie na internete a keď hovoríme o nariadení o ochrane údajov, čo s tým súvisí, my taktiež chceme preskúmať, ako sa dajú využiť stále lepšie a lepšie online platformy, aby sme ľudí mohli vzdelávať, poskytnúť im pomoc, keď skúmajú tieto platformy. Takže to zhrniem. Ide o spoluprácu medzi vládnu, medzi EU, týmito vládami a Európou, ehm, asociáciami, mimoriadnymi organizáciami, súkromnými iniciatívami, takisto ide o vzdelávanie, ehm, kto je zodpovedný v členských štátoch za vzdelávanie, ako môžeme e, urobiť viac v oblasti vzdelávania. Otázkou je, keď hovoríme o iniciatíve jeden spoločný digitálny vnútorný trh, čo to znamená pre občanov a ako tu môžeme využiť lepšie osvetové kampane. A potom ďalšou otázkou je, ako sa dostať takým vyslovene cieľovým skupinám obyvateľov. Končím to príkladom, aby ste videli, aké je to ťažké. Máme rôzne iniciatívy v členských štátoch, ale keď sa pozriete na 500 miliónov obyvateľov v Európe a keď sa pozriete na tieto iniciatívy, napríklad minulý rok sme mali pred e, pol rokom e, Clouds iniciatívu. Mali sme asi tisíc navštevníkov na webovej stránke a tisíc to naozaj nie je číslo, ktoré očakávame. Pričom, keď, pokiaľ ide o ľudí, ktorí sa prihlásili, to sú stovky tisíc a pokiaľ ide o školy, to sú e, milióny, čiže ide vždy o tú výzvu, ako sa dostať k ním, ako naozaj sa približiť k, aj k tým, ktorí nejdú každý deň na náš webový portál. Ďakujem. Thank you. So welcome. Ďakujem pekne. Takže vítame aj hosti, ktorí sedia vzadu. Sú to hostia e, z Westminsteru. E, správne som to povedala. Áno, vítajte v našom parlamente. Je to výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a hovoríme s výkonným riaditeľom Európskej agentúry pre sieťovú e, bezpečnosť, e, ktorá má v 28 členských štátoch zabezpečiť budovanie kapacity v oblasti počítačovej bezpečnosti a momentálne teda riešime e, bezpečnosť siete. Spravodajcom je pán Šváb a teraz e, sa opýtam ľudí, či sa chcú vyjadriť, ale ako prvej dostane slovo Andres Šváb. Ďakujem pani prezidentka, ďakujem za tento skvelý úvod. Áno, Enisa e, sa týka aj digitálneho e, spoločného trhu a má horizontálnu úlohu, ktorú aj vykonáva. András, môžem ťa na chvíľku zastaviť. Ak chcete počúvať po anglicky, musíte si nastaviť kanál 2. Ak chcete v rôznych kanáloch, tak uh, máte číslo kanálu vždycky pre tlmočníckej kabíne, aby ste vedeli povedať to, čo chcete počúvať. Dobre, takže ja budem pokračovať po nemecky, hovorí pán Švába, no nech sa páči. A ja budem počúvať po španielsky, hovorí pani predsednička. Super. Takže, a prepačte. E, teda Enisa má veľmi dôležitú horizontálnu funkciu, ktorú nemôžno podceňovať e, v digitálnom na digitálnom trhu. A tak mám dve konkrétne otázky. V rámci tohoto záujmu verejnej služby, teda e, smernic e, o službách, ste vlastne akýmsi spojovacím prvkom medzi členskými štátmi a poskytovateľmi. A v tej poznámke, ktorú sme dostali e, od tu sa hovorí, že členské štáty E, teda o tej možnosti komunikovať cez ENISu e, priamo e, so spotrebiteľmi nevyužívajú. Môžete uviezť dôvod, prečo sa členské štáty nezaujímajú o túto možnosť, nevyužívajú No a druhé, v posledných mesiacoch sme hovorili často o smernici o počítačovej bezpečnosti ak e, raz teda uzrie svetlo sveta táto smernica, tak ENISA bude mať dôležitú úlohu pri definovaní štandardov, ktoré podniky musia dodržiavať, aby splňali istý koncept odolnosti a, a e, ochrany. A v tejto súvislosti sa chcem spýtať, ako si myslíte, že tento štandard by mohol jedného dňa vyzerať. Viete si predstaviť, že údaje, ktoré podniky e, uchovávajú a spracúvajú, že tieto údaje budú povinne uložené v, na európskych serveroch. Keď sa človek do tejto témy pustí, tak si myslí, že tie údaje sú niekde v digitálnych sieťach, ale e, napokon zistíme, že väčšinou e, e, aj tie americké, americkí poskytovateľe vlastne majú svoje servery tu v Európe a väčšinou ich majú v Európe. Takže vlastne je to veľmi zmysluplné, aby sme hovorili o tejto odolnosti v počítačovej bezpečnosti. Ďakujem. Poprosím tých poslancov, ktorí chcú vystúpiť, aby sa prihlásili. Evelyn Gepard má slovo ako prvá. Ďakujem, ďakujem za poskytnuté informácie. Sú to užitočné informácie a ja si myslím, že tie požiadavky na bezpečnosť sú veľmi odlišné. Pokiaľ ide o ochranu údajov, tak samozrejme tá sa týka aj osobných údajov, ale stále častejšie si všímame, že tu ide aj o údaje podnikov, ktoré môžu byť citlivými údajmi a e, e, stávajú sa predmetom útokov počítačových. Takže otázka je, akým spôsobom sa môžeme postarať o to, aby sme vytvorili e, prostredie bezpečnosti. Teda dá sa to informačnými kampaňami, aby ľudia boli informovaní o rizikách. Ja som si v tomto dokumente teraz prečítala, že mnohí občania si nevždy dobre uvedomujú, čo môžu sami urobiť pre svoju dátovú bezpečnosť. E, teda e, pravidelne si meniť hesla alebo nainštalovať si firewall. E, teda ako sa dá zabezpečiť, aby občania mali lepšie vedomosti o možnostiach bezpečnosti, aby sme občanom e, tiež e, sprostredkovali to, že to je dôležitá vec. Maria Grappini. Pani Grappini. E, Dáma prešedín. Ďakujem pekne. Ja som prišla, pretože ma veľmi zaujíma možnosť povedať e, mojim spoluobčanom v Rumúnsku, čo sa deje. A chcela by som získať od vás informáciu o tom, ako lepšie informovať občanov. Nakoniec tu chcem povedať, že tu mám študenta z Jersey univerzitného centra. Ona študuje e, teda na dvoch univerzitách náraz, aj v Rumunsku, aj v Jersey e, som rada, že táto moja návšteva môže byť tu pritom nás počúvať. Chcem hovoriť pre všetkým o dvoch kategóriách ľudí, o mladých a o starších. E, určití ľudia sa jednoducho boja používať IT pre všetkým, tí starší ľudia. Iní zase nevedia, alebo nechcú e, riešiť otázky zodpovednosti a bezpečnosti. E, ľudia sa väčšinou boja veci, ktoré nepoznajú Takže dovolte položiť tri otázky. Nemyslíte si, že v systémoch školstva a vzdelávania vo všetkých členských štátoch by sme mali rozšíriť vzdelávanie aj na IT, nie len na to, ako používať IT, ale aj na to, aké riziká to obnáša a aké bezpečnostné záruky existujú a čo majú robiť, nie len aby v troch rokoch zapli tablet a to stačí, pretože to nestačí. Myslím si, že viac by toho malo byť na školách. Mal by tu byť ďalší modul, modul IT, v rámci ktorého by študenti boli informovaní o tom, že ako nále si kúpia tablet a pripoja sa na internet, čo to ďalej obnáša. Ďalšia otázka. Ste presvedčení o tom, že vláda nie, že má povinnosť, ale mala by sa viac zaujímať o šírenie o informácií a o svetu občanov, pretože e, je zaujme každej vlády mať informovaných občanov. A po tretie, vedeli by ste mi povedať, či máte určitý rozpočet. Na úvod ste povedali, že budete spolupracovať s neovládnymi organizáciami, robiť prieskumy verejnej mienky, dotazníky a tak ďalej. Aký máte rozpočet na túto činnosť? Vopred ďakujem a ja osobne som presvedčená o tom, že technológia predbehla tempo, akým e, sa občania dokážu informovať a lepšie zoznamovať s možnosťami tieto technológie. Ďakujem. Poprosíme o mikrofón. Uh, som zo Španielska, tak sa aj tak správam, zabudol som si zapnúť mikrofón. Aká je situácia uh, v členských štátoch, ako prebieha spolupráca v praxi s členskými štátmi? Myslíte si, že opatrenia v tejto smernici pomôžu zlepšiť spoluprácu medzi členskými štátmi? Spomenuli ste, že ak aktuálne diskusie o smernici ENISA budú mať dopad na prácu ENISA. Viete asi, že v ENIS smernici je, dvo- je zohľadená dôležitá úloha ENISy. Viete vysvetliť členom tohto výboru, ako je to užitočné, aby sa ENISA zapájala do e, skupiny spolupráce s členskými štátmi, ako je dôležité vymeniať si informácie o kybernetických útokoch medzi členskými štátmi. Kaja Kalas. Pán Kalas? Pani Kalas. Ďakujem. Možno, že je to hlúpa otázka, ale aj tak sa ju opýtam. Mm, čítala som, čo robíte, ale nechápem celkom, pre koho to robíte. Možno, že by ste nám to mohli trošku vysvetliť. A takisto Viem, že pripravujete základné procesy, ktoré potom môžu podniky prebrať. Je to tak? Ak to tak je, tak podniky a členské štáty preberajú tie osvedčené postupy a ako to celé prebieha? Pred týždňami sme mali podujatie ohľadom počítačovej bezpečnosti. Odborníci prišli hovoriť o počítačovej bezpečnosti a povedali nám, že najslabším ohnívkom v reťazci sú ľudia. Takže hovorili ste o, o podstate o svete, alebo teda vzdelávaní. Myslím si, že je veľmi dôležité. E, môžete mať technologicky veľmi moderné systémy, ale ak ľudia eh, eh, si pozna- zaznamenajú PIN kód na postit papierik, tak nemá zmysel mať sofistikované zabezpečovacie systémy. A eh, z tohto podujete som sa dozvedela a v tej súvislosti hm, chcem položiť aj otázku. Ako EU inštitúcie riešia otázku osvedčených postupov a počítačovej bezpečnosti napríklad v týchto budovách, pretože jeden z odborníkov povedal na tom podujatí o počítačovej bezpečnosti, že keď prišiel do tejto budovy, do Európskeho parlamentu, tak vypína všetky Wi-Fi a nepoužíva ani smartfón, pretože je tu množstvo spyware. podstate, keď to použije tu a odíde z tejto budovy, tak si odniesie so sebou množstvo spyveru. Takže bolo by zaujímavé e, vedieť, ako to je a teda ako sa to rieši v budove parlamentu napríklad. Ak už nemá nikto ďalšie otázky, ja mám. Chcela by som vedieť, aký je váš názor na spoluprácu so zvyškom sveta v rámci stratégie o digitálnom trhu, o ktorej vieme hovoriť popoludní s komisiou. Jedna téma je práve e, zvýšenie noriem, skvalitnenie noriem. Nakoľko je dôležité to, aby sme nemali iba európske normy, ale aby sme pracovali na globálnych normách e, predovšetkým e, v oblasti kodovania, enkrypcie a v súvislosti s bezpečnosťou používania cloudu, aké rizika alebo aké prínosy to má, keď sa rozhodneme skôr pre taký celoeurópsky prístup a nie len kolaboratívny prístup. E, možno váš názor na to, ako ENISA alebo ako vaši odborníci koordinujú a komunikujú so zvyškom sveta, tak aby tam, kde je to možné, sme spolupracovali. Uh, for your intervention and uh, for the questions. Um, so Ďakujem pekne za všetky otázky, takže uvediem to do veľmi širokého kontextu a pokúsim sa zodpovedať na vaše otázky. Dovolte na úvod povedať. Pán Švarc. Pán Šváb, pardon. Keď ste sa pýtali o informačnej platforme v vo verejnom záujme. Mnohí ľudia o tom asi nevedia, to je prvý krok. Druhým krokom je to, že nemáme ešte podporu vstupy o platforme v tom zmysle, čo sa dá robiť a ako to treba robiť. Sú tu určité základné vety, ako informácie, postupy, ako to robiť, aký je pokrok, aký je padom proces. To nám ešte stále chýba. Takže možno to je odpoveď na ďalšiu otázku ohľadom rozpočtu. Ak hovoríme o osvetovej práci v našom pláne, a je dobre, že to je vysielané, máme len 48 pracovných miest. 48 pracovných miest. Máme, máme jeden člo, jedného človeka, jedného jediného človeka, ktorý má v kompetencii osvetovú prácu. Čiže to je asi naša situácia. A čo sa týka rozpočtu, no uh, E, čo s tým robíme, no platíme náklady na misie, platíme na tlačenie letakov a podobne, ale nedá sa povedať, že tam idú 10 tisíce eur, jednoducho len to minimum, čo je potrebné na každodennú prácu, väčšina toho. Väčšina toho sú v podstate siete v členských štátoch spolu s komisiou a s inštitúciami a potom v mnohých prípadoch súkromné peniaze podnikov, ktoré podporujú tieto iniciatívy. Takže veľká časť rozpočtu pre všetky tie osvetové aktivity je okrem štátnych peňazí financovaná zo súkromného sektora. A pozitívne je to, že je to dobré pre takéto zmiešané postupy súkromno-verejne. Ja nechcem povedať, že sme potrebovali objať viac ľudí z Enise na túto prácu, len v podstate, keď si to znásobíte, drobné veci môžu mať veľký dopad. Ak sa pozriete, pokúsim sa skombinovať. Mm. pretože v podstate v rôznych vystúpeniach e, zazneli viac menej tie isté veci. Ak hovoríme o NIS smernici, tak to, čo som spomenul už predtým, silou NIS je to, že môže podporovať implementáciu v národnej legislatíve a môže hovoriť s predstaviteľmi odvetví aj štátov. Čiže ak hovoríte o normách, štandardoch, je to veľmi dôležité, ale chcel by som povedať aj ale. Keď sa pozriete na sektory v Európe za posledné 10 ročie, tak v mnohých oblastiach nie sme konkurencieschopní s Áziou či Spojenými štátmi. Už budem hovoriť na záver poslednej otázky ohľadom globálnej situácie. Takže ak chcete mať vplyv, čo sa týka tvorby noriem, musíte byť členmi normalizačných orgánov, a ak nemáte, ak už nie ste veľkým aktérom, tak e, tí veľkí aktéry ich nemáte, tak sa nemôžu zúčastňovať. Si pozrite, Nokia, e, mobilné aktivity prešli k Microsoftu, Siemens, e, mobilné aktivity v podstate už sú skončili a Siemens už nerobí čiže tieto firmy nie sú zastúpené v normalizačných orgánoch. Ako chcete ovplyvniť normalizačnú prácu, keď tam nemáte svojich zástupcov? Ale je dôležité a pozitívne je to, že máme Európcen, Cenelek, e, spolupracujeme s nimi. To znamená, že my sa snažíme zo strany ENISA e, na tej strategickej úrovni s nimi hovoriť a konkrétnym prípadom je napríklad to, že v Lani e, sme schválili smernicu o elektronickom podpise, či spolupracujeme s agentúrami členskými štátmi, a s komisiou, ako to viesť do praxe, aké normy tam e, môže byť použité, hovoríme aj z, e, z cen na európskej úrovni a tak ďalej. Čiže sú to síce malé oblasti, ale e, ak to súvisí s nejakým nariadením, môžeme preto niečo spraviť, ale e, v tých veľkých veciach tam je to ťažké. Teda dáta, výmena údajov, Viete, že to je jedna z najväčších prekážok e, smernice NICE ak z pohľadu IT bezpečnosti to chcete riešiť, vo väčšine prípadov to spada do národného záujmu. Ak sa pozrite na otázku bezpečnosti IT systémov, závisí to od členských štátov, tak ako to vnímajú na národnej úrovni. Z európskej úrovne ešte stále nie sme dostatočne uh, vyzretí na to, aby sme o týchto citlivých veciach hovorili na regulačnej úrovni. Čiže stále to stavia na dôvere, e, na tom, že v podstate ľudí otravujete niečím a nemáme to v nariadeniach, pretože keď máte nariadenie, tak najväčšou výzvou je to, že potom neviete, ako to v praxi dopadne. Uvediem príklad a poviem ho z takých dvoch pohľadov. Máme článok 13a, oznamovanie porušenia. Oznamovanie porušení, to je v Telekom balíku a viacero rokov dostávame z ISP, regulačný orgán údaja, raz za rok vydáme jeden materiál. Ak sa na to pozriete, tak potom to prediskutujeme s ministrami, s ministerstvami, s e, predstaviteľmi odvetvia, aké údaje si vymieňame, ale v podstate pravíte, spravíte nariadenie a ponecháte tú implementačnú, e, detaily na implementačnú fázu. A potom sa udeje to, že miera nahlasovania je veľmi nízka. Čiže z telekom sektoru dostaneme možno 100-120 nahlásených prípadov za rok pre celú Európu, pre všetky ISP. Čiže dôležité, pozitívne je to, že niečo dostaneme, ale výzva ostáva, prečo sa k nám nedostane všetko, čo sa udeje v sektore. No pretože to nie je v záujme vymieňať si tieto informácie z úrovne e, priemyslu, z úrovne štátu na európsku úroveň. A to isté platí aj o tejto smernici. A keď hovoríme o infraštruktúre, potom čo s tými údajmi? A čo potom s tým môžu spraviť štáty? Tie musia takisto prijať správne rozhodnutia na záver. A komisia začína hodnotiť telekomunikačný balík aj z tohto pohľadu. Ale myslím si, že z európskeho pohľadu sme v takej situácii, že členské štáty si povedia, toto sú moje hranice, to sú moje vzťahy a môj názor na IT bezpečnosť a stále ťažké niečo v tomto robiť na európskej úrovni. Bola tam otázka o ochrane údajov. Je pravda, že ešte vždy musíme pokračovať e, vo výchove a skombinujem to s tou rumúnskou otázkou. A musíme, aby som uvedol príklad. Ak máte 80 rokov a dostanete vodičský preukaz, tak e, e, jazdíte ako divoký. Tak e, e, E, teda jazdíte divoko, ale potom e, odozdáte to auto svojim deťom, tak máte nádej, že sa vám vráti je to auto v poriadku. Ale máme isté e, úpravy, ktoré hovoria, že ak budete jazdiť nezodpovedne, tak e, vlastne dostanete pokutu. No ale niečo také nemáme v e, oblasti IT. Ja si pamätám, e, že keď som chodil do školy, mali sme policajtku, ktorí do ško- chodili do školy a hovorili nám, ako máme bezpečne jazdiť na bicykli. Takže tá výzva e, e, je, že nie, že by sme nemali tieto pravidlá, ale musíme ich dostať do systému e, vzdelávania, lebo je to veľmi komplexná sada opatrení. Áno, teda musíme to dostať do vzdelávania. Mm, ale ako? Ako? Pretože e, keď to je na dobrovoľnej báze, tak sa to tam nedostane a často rodičia napríklad sa takéto úlohy neujmú. Potom tu bola otázka eh, ohľadom eh, vlád. Áno, samozrejme, aj vlády musia informovať, ale ja eh, som trošku pesimistický. Keď sa pozriete, ako v iných prípadoch vlády poskytujú informácie občanom, máme dôležité témy na úrovni vlád a európskej úrovni, hm, tak áno, aj bezpečnosť IT je dôležitá téma ale nie je to tak, že by každý e, premiér EÚ e, e bezpečnosť IT považoval za prioritnú vo svojej politickej agende. Takže musíme pozbudzovať ľudia, aby to považovali za prioritu. Potom tam bola otázka o spolupráci. Áno, to je dôležité E, mnohé veci sa dajú urobiť prostredníctvom malých iniciatív. E, napríklad e, môžeme vzdelávať, vychovať starších ľudí, ako pristupovať k bezpečnosti mm, často sa venujeme aj prekladom rôznych materiálov, informácií, ktoré poskytujú dobré príklady. Potom tu zaznela zaujímavá otázka eh, eh, o tom, čo vlastne eh, robíme. Áno. Keď hovoríme vlastne s vládami, tak tam sú dobré štruktúry, ale keď hovoríme o podnikateľskej sfére, tak tam sme v každodennom kontakte a E, napríklad keď hovoríme o cloud computingu, máme množstvo odporúčaní, máme návrhy na certifikačné schémy, máme medzinárodnú organizáciu pre bezpečnosť e, cloud computingu a máme viacero certifikovaných poskytovateľov e, cloudových služieb a tá výzva mm, je teda v tom, že ak sa pozrieme na určité sektory, napríklad finančníctvo, alebo bankovníctvo, alebo telekomunikácie, tak to sú oblasti, kde máme tradičné, dlhé, dobré kontakty a tam máme siete, mm, kde prebieha výmena informácií. Ale keď sa pozrieme na iné oblasti, e, e máme e, aj dobré e, kontakty s vládami členských štátov, ktoré majú svoje štruktúry. Ehm, takže tá výzva je ale v tom, že keď sa pozrieme na IT e, bezpečnosť, tak musíme konať tam, kde sa veci dejú. Takže napríklad teda na úrovni členských štátov je to na komunálnej úrovni. Je to podobne ako s Europolom, tak tam je tiež potrebné konať vlastne na tej e, komunálnej úrovni. Takže aj keď konáme, e, sme v kontakte s vládami alebo s podnikmi, máme túto vyššiu úroveň bezpečnosti, ale e, musíme byť v kontakte s IT sektorom na všetkých úrovniach. Ehm, ale napríklad odvetvie médií nie je našim primárnym e, sektorom. E, z hľadiska Európskej únie je veľmi ťažké e, osloviť občanov EÚ. ENISA spolupracuje s mnohými e, spoločnosťami, ktoré sa primárne venujú e, IT bezpečnosti. FCQ, Avira, Samantec a ďalšie. A potom je odvetie telekomunikácií. E, a tieto spoločnosti potom majú zákazníkov. A toto je vlastne oblasť, ktorej musíme zvyšovať kapacitu. Pokiaľ ide nové inštitúcie, spolupracujeme s DGIT a, a teda s jednotlivými pracovníkmi, snažíme sa zostať v kontakte. No a na záver tu bola otázka pani Ford Tam išlo o podporu. Pozrite, čo sa udialo za posledných 15 rokov. Vtedy ešte vlastne mobilné e, e, telefóny neboli tak rozšírené. A tí veľkí hráči v Spojených štátoch, sociálne siete, obchodné, e, e predaj, e, a, a Čína mnohé vybudovala Alibaba. To je ten istý e, obchodný model. E, ale my strácame vlastne pôdu pod nohami v Európskej únii. A toto je dôležitá otázka. Čiže keď sa pozrite na Enisu, tak, tak trochu zápasíme Viete, že e, IT je vlastne veľmi globálnym sektorom. Nemáme už e, ten hlavný vplyv. Takže otázka je, kde Európa môže mať svoj vplyv. A preto je oveľa dôležitejšie, aby EÚ v tomto výbore e, dbala o to, aby sme malý vplyv na globálnej úrovni. Like Praje si niekto ešte položiť otázky. Máme ešte na to čas. Takže nech sa páči, doratočné otázky. A toto je veľmi široká téma Zaujala ma tá vaša poznámka, že prehrali sme niektoré bitky, ale ne, neprehrali sme celú vojnu. Takže v Holandsku som počul, že máme e, máme tam e, e, množstvo podnikov, ktoré sa venujú tejto oblasti, ale nemáme ľudí, ktorí by, ktorých by zamestnali. Vy ste už e, hovorili o tom, že potrebujeme sa e, zaujímať aj oblasť vzdelávania. A teda my už na e, základnej úrovni vzdelávania napríklad vzdelávame v oblasti kódovania a prípravy programov. Takže je potrebné, aby to bola súčasť vzdelávania. Ale mohli by ste poskytnúť e, e, váš pohľad na to, ako lepš, robiť lepšie nábor. Teda ak stratíme tieto ľudské zdroje, tak vlastne sa nám zniží kapacita. Takže čo si myslíte, čo by sme mohli urobiť? Ivan Brinkat z DG Connect. E, máte nejaké poznámky? Vítam vás inak mimochodom, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ako ste povedali, my si myslíme, že e, táto smernica je veľmi dôležitým e, legislatívnym nástrojom a e, očakávame ďalšie rokovania s radou a parlamentom a dúfame, že táto smernica bude úspešne vyrokovaná a transponovaná v členských štátoch tak skoro, ako je to len možné. A teraz k tej e, téme e, našej diskusie, teda sa o všeobecných službách a téma platformiem a poskytovania informácií občanom ja myslím, že toto je nástroj, ktorý sa vôbec nevyužíva. Žiaľ, pre nás ako komisiu e, nie je toho veľa, čo by sme z právneho hľadiska mohli, mohli urobiť. Ale táto smernica vlastne poskytuje právomoci členským štátom. A tiež poskytovateľom služieb teda ide o to, aby e, všetci prevádzkovateľia telekomunikačných služieb mohli všetkým zákazníkom poskytnúť informácie o verejnom záujme. Keď sa pozrieme na článok, ktorý hovorí o ochrane údajov a o, o ochrane súkromia, tak áno, tam vidíme, že mm, zvyšovanie povedomia je veľmi drahé, ale zároveň je to nástroj, ktorý e, je v smernici a ktorý sa žiaľ ešte teraz nevyužíva a ktorý nás a členské štáty vlastne nič nestojí, pretože je to povinnosť e, poskytovateľov, ktorí poskytujú služby, aby využili svoje existujúce kanály na sprostredkovanie informácií občanom. v zásade teda my nevieme o žiadnom členskom štáte, ktorý by toto ustanovenie využíval, aby zvyšoval povedomie a informovanosť o týchto témach. My si myslíme, že teda je tu priestor, aby sme to zlepšili, ale zároveň si musíme uvedomiť, že E, teda e, očakávame revíziu e, rámca elektronickej komunikácie, ale aj toto je niečo, o čom musíme uvažovať. Teda je tu povinnosť členských štátov, ak chcú, môžu tento záväzok, tento nástroj využiť. No a vieme o tom, že sa to nevyužíva. A z európskeho hľadiska by to mohol byť veľmi dobrý nástroj, aby sme našich občanov informovali o kľúčových témach, ktoré sa týkajú e, ochrany súkromia a bezpečnosti súkromia. Ako teda je to dôležitý nástroj na zvyšovanie povedomia. Praje si ešte niekto e, prehovoriť? Ja sa ešte dotknem teda jednej témy. Je tu množstvo startupov, ktoré boli veľmi úspešné. Minulý týždeň som sa stretla so spoločnosťou Gemalt, e, robia vlastne čipy pre smart card. Takže sú tu odvetvia, kde Európa je lídrom, takže buďme trošku pozitívni, nebuďme len takí negatívni. Mm, nepopieram to, čo ste povedali, ale toto nie je problém, že tu máme niekoľko veľkých spoločností a niekoľko startupov a ani to, že by sme nemali e, správne zručnosti. Máme množstvo dobre vzdelaných e, rumúnskych zamestnancov, e, pracujú v ENISA, Takže tá výzva e, e, e, vzniká alebo je viditeľná, keď sa pozrieme na európsku úroveň. Keď sa pozrieme na Spojené štáty, tak máme 300 miliónov občanov, jedna mena a keď vytvoríte startup v Texase, v Silicon Valley, tak na druhý deň v angličtine beží tá aplikácia po celom svete. Keď sa pozrieme do Európy, máme 28 členských štátov, máme 18 e, krajín v eurozóne, 24 jazykov. Náš e, webový server e, je, myslím, že v Rumunsku alebo v Bulharsku, ale ak ste tam startupom, tak vlastne ťažko predáte svoj produkt v Portugalsku alebo vo Fínsku a keď začnete uvažovať nad 24 prekladmi, tak to je nereálne. Takže a poťaže vznikajú vtedy, keď tieto e, spoločnosti začnú rásť. E, ak e, teda hovoríme o obrate nejakých 13-14 miliónov eur, tak to ešte nie je problém, ale keď hovoríme o 100 miliónových obratoch, tak je to už veľký problém. Teda e, tu nejde o vzdelávanie, naše výskumné programy sú veľmi dobré, vzdelávacie programy sú dobré, ale keď ide o rast, tak vlastne e, tu nie sú veľkí hráči, ktoré by ich e, odkúpili. Teda majú proste svoju kritickú hranicu. Pozrite sa na Spojené štáty, pozrite sa na, na, na Čínu. Tam sú síce odlišné spoločenské systémy, ale majú rovnakú úspešnosť v systémoch IT že my ich máme, ale nie je tu potenciál prerast. Keď e, v budúcnosti budeme viac závislí na e, IT sektore, tak potom vlastne všetko budeme nakupovať. Dobre, takže pripomenieme ľuďom, že na čo vlastne potrebujeme spoločný trh. Veľmi pekne ďakujem za túto výmenu názorov. Myslím, že budeme tu mať aj bilaterálne diskusie. E, tešíme sa, že ste nás prišli dnes navštíviť a budeme sa snažiť e, zlepšiť e, povedomie a informovanosť. Takže pokiaľ nie má nikto už nič, tak začneme so schôdzou koordinátorov. Ďakujem. Thanks